súvislosti s regionálnymi voľbami. Čiže Únia by mala požadovať Ukrajiny, aby vyriešila tieto otázky. Kolega Salevský. Tygodniem dla relacji Polsko... E, Toto bol dôležitý týždeň pre vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou bol to pozitívny